Varmt välkomna till dagens... Srdečne vás vítam na dnešnom zasadení nášho výboru. Vítam tu všetkých našich členov. Takisto vítam aj našich tlmočníkov, ktorí nám budú nápomocní pri dnešnej práci. A chcela by som tu aj privítať návštevu návštevníkov. Je, sú to zastupcovia lavicovej strany z Elfsborgu, Máme tu aj zástupcov obce Umeov a máme tu aj prekladateľov, ktorí pracujú pre komisiu v Luxemburgu. Oni sem prišli na návštevu do parlamentu, aby si pozreli, ako funguje parlament. Takže ešte raz srdečne všetkých vítam na zasadaní nášho výboru. Bo číslo 1. Prijatie programu schôdze. neboli predložené žiadne námietky, žiadne doplnenia, preto vychádzam z toho, že môžeme odsúhlasiť náš dnešný program. Bo číslo 2, oznámenia predsedničky. Som veľmi rada, že môžem pripomenúť našim členom, že zajtra slávime Medzinárodný deň žien. Pripomenieme si tento sviatok veľkým podujatím plenárkovej sále. Začneme o 9. zajtra ráno a bude to vypočutie, ktoré bude trvať až do 12.30. Program dostali všetci naši členovia a pevne verím, že naši členovia sa budú môcť zúčastniť tohoto podujatia v čo najvyššom počte. Témou je násilie na, želá, na ženách a a je to súčasť parlamentnej kampane, že my to môžeme zastaviť, we can stop it. Srdečne vás vítam na zajtrajšom podujatí. Zároveň by som chcela krátko informovať kolegyne kolegov o tom, že koordinátori a podpredsedovia nášho výboru mali tradičné stretnutie išlo pracovné raňajky s predsedom komisie, pánom Barózom. Bolo to pre príležitosti eh, Medzinárodného dňa žien. Uskutočnilo sa to v Štrasburgu. Predseda komisie Barózo sa zúčastnil tohoto stretnutia. Bola tam aj podpredsedkynia komisie Reding ako, a bol tam aj komisár Andor a komisárka Malmström. a budeme vás ešte neskôr informovať o tých témach, o ktorých sme diskutovali. Chcela by som teraz iba povedať, že sme sa zaoberali aj násilím na ženách, rozdiel pri pláci, charta práv žien. To boli iba, jedny, to boli iba časť tých bodov, ktorým sme sa zaoberali v mene nášho výboru pri diskusiách s zástupcami komisie. A teraz bod číslo 3. Takže pokračujeme v našom programe. Je to nové stanovisko v súvislosti s rovnakým zaobchádzaním so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako SZČO a spravodajkňou je pani Luling, ktorá je prítomná na našom dnešnom stretnutí. Nechceli by sme tu otvárať diskusiu. Budeme sa riadiť časovým plánom, Diskusia sa uskutoční 7. apríla na výbore a lehota pre pozmeňovacie návrhy je do 8. apríla a rátame s tým, že na úrovni nášho výboru budeme hlasovať 3. 4. mája a na plenárku sa to dostane pravdepodobne v druhej plenárke v máji. A teraz by som chcel dať slovo pani Luling, ak teda pani Luling by sa chcela vyjadriť tejto téme, pani Luling je našou spravodajníčkou. Nech sa páči, máte slovo. Oui, merci, madame la présidente. Euh, moi, je voudrais tout simplement... Ďakujem, pani predsednička. Chcem len povedať toľko, že sme konečne dostali oficiálnu verziu spoločnej pozície hoci treba povedať, že táto pozícia bola prijatá ešte pred radou v novembri, takže to naozaj trvalo pomerne veľmi dlho, kým sa nám táto pozícia dostala do rúk a to nás zbytočne zdržalo. Ale Pracovali sme so sekretariátom e, výboru a diskutovali sme aj so španielským predsedníctvom. Rovnako sme mali aj diskusie so švédským predsedníctvom ešte predtým, no a dnes večer sa stretnem opäť s zástupcami španielského predsedníctva. Takisto je vždy prítomná Európska komisia pri týchto stretnutiach treba povedať, že som nespokojná s touto spoločnou pozíciou, hoci naozaj treba povedať, že je tam niekoľko bodov, a teda konkrétne jeden bod, kde e, rada nerešpektuje pozíciu parlamentu. Tu sme žiadali napríklad o sociálnu ochranu a takisto aj o e, povinnú, e, povinné režimy sociálnej ochrany a to pre manželky v každom prípade ale nadalej diskutujeme o týchto veciach. Čo sa týka ostatných vecí, E, tak e, treba povedať, že je tu asi 12 pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli schválené radou a pevne verím, že v apríli budeme môcť pripraviť návrhy, v rámci ktorých v druhom čítaní budeme môcť vytvoriť text, na ktorom sa budeme vedieť dohodnúť s radou. No a v tomto, momente, v tomto momente to budeme môcť celé ukončiť ešte v rámci španielského predsedníctva, čo je samozrejme veľmi dôležité, pretože rozhodne nechceme, aby sa táto téma posunula ešte do ďalšieho predsedníctva. Rozhodne nechceme, aby sa to dostalo do rúk belgického predsedníctva a to z celej rady dôvodov. Takže Pevne verím, že sa nám podarí túto situáciu vyriešiť a urovňa, urovnať rok potom, ako to bolo schválené v prvom čítaní. Takže naozaj vidíte, ako veľmi dlho to trvá a aký dlhý a náročný tento proces. Naozaj to ide krok za krokom, ale rozhodne sa posúvame tým správnym smerom a v apríli budeme môcť otvoriť tento text a budeme o tom môcť hovoriť, no ale rozhodne vás ešte oslovíme pred touto diskusiou. Pán Rueva, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Možno by ste možno by ste ma mohli len e, opraviť v rámci spoločnej pozície rady. Už viac neakceptujeme inklúziu žien, respektíve partnerov e, v rámci účelov sociálneho zabezpečenia a poistenia. Správne tomu rozumiem? Rozmýšľam, odkiaľ, alebo teda kde sa to, odkiaľ to pramení, alebo z čoho to vyplýva. Chcem len pripomenúť, že toto je pozícia, za ktorú sme sa postavili počas našej kampane. No a myslím si, že naozaj bude kľúčové, aby sme sa opäť pokúsili to vrátiť naspäť do toho textu v rámci tretieho čítania, ak by to bolo zamietnuté. V každom prípade sa to nachádza v samotnom jadre. Eh, v samotnom jadre celé tieto diskusie, no a práve preto by som musel vedieť, kde sa nachádzame a zároveň, aký manevrovací priestor máme pri rokovaniach s radou, tak aby sme v tomto vedeli niečo spraviť. Ďakujem pekne. Aby som chcela povedať, že nechceme teraz tu nejako diskutovať. Toto bolo, toto bolo myslené tak, že ja som sa chcela dať možnosť a pani Luling, aby sa viedrila a teraz môže zodpovedať pani Luling, ak má záujem vašu otázku. Nech sa páči. Myslím si, že to nie je celkom správne pochopené. Nie je to presne to, čo rada chce. To, čo rada chce, je to, aby sociálne zabezpečenie, ktoré je jednoznačne definované v texte rady, aby bolo povinné. Povinné pre všetkých Nehovorí sa tu o tom, že neakceptujú e, jednoducho príspevky do sociálnej poisťovne. Keď sa pozriete na text rady, najmä článok 7. tak rozhodne je to krok dopredu, najmä v porovnaní s tým, čo máme v súčasnosti, pretože jednoducho text rady hovorí, že v tých členských štátoch, kde existuje systém sociálneho zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné osoby, tak tieto členské štáty musia prijať nevyhnutné kroky preto, aby zabezpečili, že e, manželky, alebo teda manželia, partneri, e, teraz hovoríme nie len o e, o partneroch, hovoríme o životných partneroch a manželoch, manželkách, čiže tie by mali mať takisto benefit vlastne zo, zo, systému sociálneho, zo systému sociálneho zabezpečenia, systému sociálnej ochrany v súlade s platnou legislatívou daného štátu. Čiže hovoríme alebo o povinnom režime, alebo o dobrovoľnom režime. To je tá práve téma. Či chceme, aby to bolo e, povinné alebo dobrovoľné. My hovoríme, že by to malo byť povinné. A oni hovoria, že by to malo byť povinné alebo dobrovoľné, malo by to byť ponúknuté. To je tá téma. Ďalšia dôležitá vec e, sa týka materskej e, dovolenky a zároveň ochrany matiek. Ten text rady je rozhodne zlepšený e, výrazným spôsobom a takisto aj vlastne súčasný text, ktorý sa opiera o existujúce smernice a o platné komunitárne právo, je rozhodne lepší a zároveň je nevyhnutné, aby sme ďalej konzultovali toto s radou a zabezpečili že sa dokážeme zbaviť niektorých prvkov, niektorých častí tohoto textu. Sú to niektoré články, niektoré pododseky v textu, ktoré sa nám alebo nepáčia, ale myslím si, že malo by sa nám to podariť v rámci rokovaní s radou. Eh, Ďakujem pekne pani Luling za odpoveď na otázku pána Romeva Rueda. Chcem sa vám aj poďakovať za prácu na tejto dôležitej správe, ktorá sa týka legislatívy. Ako som spomínal, diskutovať budeme neskôr, bude to 7. apríla a hlasovať budeme 3. a 4. mája na našom výbore. Ďakujem pekne ešte raz, pani Luling. Dostaneme sa k ďalšiemu bodu nášho programu a je to správa o delegácie nášho výboru do New Yorku Išlo tu o účasť na konferencii Peking plus 15, kde išlo o hodnotenie pekinskej platformy. Chcela by som vás krátko informovať o tom, čo podľa mňa sa udialo, čo bolo dôležité v rámci tejto delegácie. Bolo nás 8 zástupcov nášho výboru, potom tam boli ešte traja ďalší poslanci, ktorí sa s nami zúčastnili, tak povedať, mimo kvóty. Išlo tu o veľmi dôležitú konferenciu, nie len pre nás, ktorí vykonávame parlamentnú prácu, ale toto bolo veľmi dôležité pre mnohé ženské organizácie na celom svete, ktoré veľmi dlho sa pripravovali na túto konferenciu. Otvorenie bolo 1. marca a trvalo táto konferencia 14 dní. My sme, my sme navštívili New York od 1. do 3. marca. V rámci nášho výboru sme sa pripravili, samozrejme, ako si určite naši členovia spomínajú, mali sme tu uznesenie, ktoré sme schválili na plenárke. Nášteva našej delegácie sa začala pracovnými raňajkami s komisárkou Reding a chcela by som pripomenúť, že každý deň sme mali potom hodnotiace stretnutia s komisiou, kde sme sa zoberli tým, ako prebiehali rokovania, aké body boli na programe, aké témy v rámci rokovaní a tak ďalej. Musím povedať, že bolo veľmi dobré, že sme mali takto aktualizované informácie každý deň. Sme ich dostali od komisie, to bolo veľmi dôležité pre našu delegáciu. Chcela by som povedať, že veľmi zaujímavé pre prácu na našom výbore bolo aj to, čo sa udialo pri tzv. postranných rokovaniach. Tam boli totižto viaceré členské štáty, viaceré štáty, ktoré organizovali množstvo rozdielných podujatí. A takisto tam bolo zastúpené OSN, UNIFEM a bolo tam množstvo neštátnych organizácií. Bolo tam veľa mimovládnych organizácií, ktorí tiež zorganizovali podobné podujatia. To znamená, že my sme mali príležitosť nadviazať množstvo kontaktov s, s zástupcami týchto organizácií. Nestretávali sme sa teda iba s členmi parlamentov. Dôležité je to, že vlastne 4. marca po našej, e, našej delegácii som mala príležitosť ako šéfka delegácie sa zúčastniť rokovaní ako pozorovateľka. Toto bolo veľmi pozitívne pre náš výbor, teda to, že sme mali možnosť zúčastniť sa ako pozorovatelia. Toto bolo nové pre náš výbor. A toto nám zároveň poskytlo lepšie možnosti, ako môžeme sledovať prácu. Chcela by som ešte spomenúť, aké stretnutia sa uskutočnili mimo toho hlavného programu. Stretli sme sa s zastupcami Svetovej banky, tými, ktorí pracujú s otázkami rodovej rovnosti. Potom sme, sme sa stretli a diskutovali s pani Wiles, ktorá je riaditeľkou rozvojovej skupiny OSN. Potom sme mali stretnutie s pani Rachel Majania, ktorá je špeciálnou poradkyňou generálneho tajomníka, ktorý sa zaoberá otázkami rodovej rovnosti. V rámci tohoto stretnutia sme diskutovali veľmi intenzívne o tom návrhu, že by OSN malo vytvoriť určitú štruktúru, ktorá sa bude zaoberať rodovou rovnosťou, kde by sa koordinovala táto práca a táto myšlienka získala veľmi silnú podporu. Spomínalo sa, že je veľmi dôležité mať nejakú spoločnú, takú spoločné zastrešenie tejto práci v oblasti rodovej rovnosti. Nebojte sa, nebudem hovoriť dlho. Je tu aj text uznesenia, je tu aj správa o našej delegácii. Myslím, že dostali všetci naši členovia a zároveň by som chcela otvoriť diskusiu, ak by niekto z ostatných účastníkov našej delegácie chcel predniesť nejaký názor, alebo, či, alebo ak sú nejakí naši členovia, majú nejakú otázku, nech sa páči, môžu doplniť e, túto krátku informáciu o pekinskej platforme. Nech sa páči, pani Bauer, máte slovo. Thank you so much. I would like to stress... Ďakujem veľmi pekne, aby som chcel zdôrazniť dve veci z toho, o čo sme sa snažili. Nož, e, jedna vec je výsledok e, našich rokovaní s pani Figan Wiles o rodovej rovnosti v rámci OSN na rôznych delegáciách e, sme boli požiadaní hovoriť na túto tému, pretože vznikla taká zvláštna situácia, že vznik e, tohto subjektu pre rodovú rovnosť, čo v podstate nie je nič iné, len viacero inštitúcií by sa malo e, zjednotiť do, alebo skoncentrovať svoju činnosť do jednej inštitúcie, e, plus by sa tam prijali alebo pridali niektoré riaditeľstvá, ktoré sa zaoberajú touto vecou a spadalo by to pod do jednej inštitúcie, jednotné, jednotlivé krajiny toto vnímajú ako ohrozenie alebo nejakú hrozbu v súvislosti s inými otázkami, ktoré s tým priamo nesúvisia. Takže boli sme požiadaní, aby sme na rôznych delegáciách hovorili o tejto veci s rôznymi predstaviteľmi z rôznych kutov sveta napríklad e, so štátmi Južnej Afri- Ameriky, Afriky. Skutočne treba sa snažiť e, na aktivitách delegácií. No a e, druhá vec, ktorú by sme mali riešiť, podľa môjho názoru, to sú vzťahy Európskej únie s OSN ja osobne som mal taký pocit a myslím, že viacerí majú podobný názor, že momentálne je kritické obdobie a je to rozhodujúci čas, kedy treba vytvoriť alebo vyriešiť otázku vzťahov EÚ k multilaterálnym orgánom ako, a štátom, ako napríklad OSN alebo USA. Teraz máme len štatút pozorovateľov a dokonca ani nie pozorovateľov v tej prvej línii. Takže myslím, že pani komisárka Eštonová by mala hľadať spôsoby, ako posilniť svoje snahy na dosiahnutie jasného stanoviska a pozície Európskej únie v takýchto orgánoch a inštitúciách. Ďakujem pekne. Tak, fru Bauer, Ďakujem pekne, pani Bauer, za to, že ste spomínali, spomínali túto dôležitú otázku. Ešte nejaký náš člen by sa chcel vyjadriť k tejto téme, chcel niečo doplniť. Nech sa páči, máte slovo. Merci, madame le présidente. Moi, je voudrais vous... Pekne, pani predsednička. Chcela by som poďakovať vám, rovnako by som chcela poďakovať aj delegácii, našim zástupcom, ktorí navštívili túto rokovaciu platformu. Práve kvôli tomu, že naozaj robíme na európskej úrovni veľmi veľa práce a ešte stále nás veľmi veľa práce čaká. Ale je zároveň veľmi dôležité, aby sme sa zapájali do tejto práce a zároveň aj do tohoto svetového hnutia. Vidím to aj vo vašich návrhoch a vyplýva to aj z toho, čo povedala práve kolegyňa Bauer, že máte naozaj veľmi vysoko vyvinutý pocit pre zodpovednosť. Skutočnosť, že OSN vytvára akúsi štruktúru, že takisto, ktorá teda bude takisto pracovať na témach rodovej rovnosti. Považujem to za naozaj výrazný krok dopredu. Ukazuje to, že všetky tie ohnívka v reťazi sa uberajú smerom k, k progresu, k smerom k nejakému vývoju. Samozrejme, nič sa nedá dosiahnuť samo o sebe. Potrebujeme veľmi aktívnu delegáciu v tomto procese, ktorá tento výsledok zabezpečí. Tak, ok, ja vil också betona... Ďakujem pekne. A chcel by som aj ja zdôrazniť, aké je dôležité to, že vidíme všetky tieto prepojenia, aby sme vytvorili určitú reťaz spoločne. Som pevne presvedčená, že členovia nášho výboru sa asi zhodnú na tom, že je skutočne dôležité posilniť tieto otázky budúcnosti. Takže ešte raz Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto delegácie. Samozrejme, chcem sa poďakovať aj sekretariátu, ktorý všetko zorganizoval. Uskutočilo sa množstvo stretnutí, bolo tam veľa organizačnej práce na to, aby sme čo najviac mohli využiť túto cestu. A ja som pevne presvedčená, že naša cesta dávala aj zmysel. Bolo tu množstvo stretnutí, ktorými sa mohli zúčastniť a naši členovia boli skutočne počas tejto cesty veľmi aktívni. Takže ešte raz srdečná vďaka. Dobre, pokračujeme ďalej v našom programe. Dostávame sa k bodu číslo 5. A tu ide o kľúčové kompetencie pre meniaci sa svet, vykonávanie pracovného programu, vzdelávanie odborná príprava 2010. Mm, tento bod máme dnes na programe preto, lebo koordinátori rozhodli 26. januára, že by sme mali prostredníctvom výboru pre kultúru, ktorý a prostredníctvom našej členky, nášho výboru, ktorá je členkou aj e, výboru pre kultúru, kde sa zaoberá otázkami rodovej rovnosti, aby sme prostredníctvom tejto našej členky mohli predložiť pozmeňujúce návrhy k tej správe, ktorou sa zaoberá výbor pre kultúru. Išlo tu o pani Hannibal. Ona predložila 6 pozmeňovacích návrhov a teraz je tu možnosť, aby nás pani Hannibal informovala o týchto šiestich pozmeňujúcich návrhoch. Ide o to, aby sme dnes mohli hlasovať o týchto šiestich návrhov, ak teda náš výbor bude súhlasiť s tým, že by sme mali predložiť tieto pozmeňujúce návrhy a teda ich posunúť výboru pre kultúru. Vítam našu kolegyňu, pani Hannibal, vítam ju na zasadaní nášho výboru a rovno jej dávam slovo, nech sa páči. Hello. Sorry, sorry. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa, že som meškala. Len niekoľko minút na to, aby som vysvetlila tento pozmeňujúci návrh. Ako asi viete, táto správa a v podstate prehodnocuje tie Prahy, ktoré boli nastavené v roku 2010 v oblasti vzdelávania a e, zároveň vzdelávacej výkonnosti v Európskej únie. Od e, toho času, keď to bolo nastavené, tieto Prahy neboli dosiahnuté a treba prehodnotiť, čo vyšlo a zároveň čo nevyšlo a čo treba spraviť preto, aby sme zabezpečili, že dokážeme v tejto téme nejakým spôsobom napredovať. A to je práve dôvod, prečo som predložila tieto pozmeňujúce návrhy. Ako asi viete, ja som aj v tom správcovskom, správcovskom výbore a som koordinátorkou. A preto som mala pocit, že bude naozaj vhodné, aby som tak spravila a zároveň som aj e, osoba v tomto výbore, ktorá je zodpovedná alebo ktorá má na starosti aj e, rodové, e, rodový mainstreaming. A práve preto som tieto veci predložila. Je to naozaj s cieľom posilniť to, o čom sme hovorili a potvrdiť to a nemôžem ani dostatočne zdôrazniť dôležitosť vzdelávania v rámci dlhodobej stratégie znižovať e, platové rozdiely medzi mužmi a ženami a zároveň zvýšiť zastúpenie žien v sektoroch, kde sú nedostatočne zastúpené. Všetci hovoríme o týchto témach a veľakrát sme hovorili o týchto témach a takisto veľmi dobre vieme, že miera zamestnanosti pre ženy je oveľa nižšia ako tá e, pre mužov a pevne verím, že tento výbor so mnou bude aj súhlasiť v tom, že ak máme akúkoľvek šancu prispieť k tomu, aby sme dosiahli udržateľný rast a sociálnu kohéziu, tak rozhodne budeme musieť zabezpečiť to, že viac žien sa bude nachádzať v rámci pracovných síl a stále menej žien bude vyčlenených z rôznych sektorov zamestnanosti. A práve preto predkladám tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré pevne verím podporíte. Ďakujem pekne, pani Hannibal. Myslím si, že toto je veľmi dobrý spôsob práce, a síce, že členovia nášho výboru majú možnosť e, spolupracovať aj s ďalšími výbormi a takýmto spôsobom je možné vyzdvihnúť tieto pre nás dôležité otázky. Ešte raz srdečná vďaka pani Hannibal za prácu, ktorú odvedla. A chcem sa spýtať, či sú nejaké komentáre, či sa niekto chce vyjadriť. Nie? Tak vychádzam z toho, že môžeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch. A máme tu odsek 4a. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňte návrh číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 5. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Dobre. Ďakujem pekne a všetkým, ktorí hlasovali a ďakujem pekne aj pani Hannibal. Schválili sme navrhnuté pozmeňujúce návrhy a pošleme ich teda výboru pre kultúru. Dostaneme sa k ďalšiemu bodu nášho programu. A to je bod číslo 6. Ide tu o rodové aspekty hospodárskeho poklesu a finančnej krízy Koordinátori rozhodli, že by sme mali vypracovať správu z vlastnej iniciatívy na úrovni nášho výboru. Máme tu spravodajcu, je to pán Romeva, ktorý je zodpovedný za túto oblasť. A dnes máme možnosť viesť poprvýkrát diskusiu na túto tému. Potom tu máme aj návrh časového plánu 23. marca, to bude posledný deň, to bude lehota pre pozmeňujúce návrhy. A v máji, 3. 4. mája, by sme mali na našom výbore o tejto správe hlasovať. A pevne verím, že na plenáku sa to dostane v júni. Už sa teším na to, že si vypočujeme informácie od nášho spravodajcu, ktorému rovno dávam slovo. Nech sa páči, pán Romeva. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že toto je naozaj jedna z tých tém, ktoré si zaslúžia eh, byť veľmi pozorne sledované a ktorým sa musíme veľmi pozorne venovať. A práve preto, že sme sa nevenovali, nevenovali dostatočne v minulosti, pretože eh, v súčasnosti, keď diskutujeme nielen o kríze, ale hovoríme aj o tom, ako sa z krízy dostať, ako je z nej uniknúť, tak nemala by chýbať aj akási špecifická pozornosť ktorú budeme venovať e, samotnej rodovej téme alebo rodovým otázkam, ktoré z toho vyplývajú, pretože dôsledky krízy a zároveň zodpovednosť voči e, vystúpeniu alebo teda úniku z toho cyklu krízy a zároveň zodpovednosti, ktoré máme voči rodovej rovnosti, investície, ktoré treba spraviť a zároveň e, čo treba spraviť preto, aby sme dokázali sa dostať z tohto cyklu krízy nielen vo finančných a ekonomických číslach. A práve preto táto správa táto správa má ten základný cieľ pokryť akúsi medzeru, akúsi, akúsi chýbajúcu tému, ktorá chýba tak v analýzach, ako aj v samotných návrhoch. Táto analýza rozhodne nie je vyčerpávajúca, to treba povedať. Jednotlivé články, ktoré sa tu objavujú, jednotlivé články, eh, ktoré sa objavili v novinách v posledných týždňoch a mesiacoch vo spojitosti s krízou, poukazujú na dve veci. V prvom rade, kríza výrazným spôsobom postihla sektory, a teraz tým hovorím len, alebo teda hovorím stále v intencii týchto článkov, eh, teda kedy sa dopadla predovšetkým na tie sektory, v rámci ktorých eh, dominujú predovšetkým muži sú to sektory, ktoré sú napríklad e, robotnícke sektory alebo sektory, ktoré si vyžadujú intenzívnu manuálnu prácu. No a potom po druhé, tie témy alebo tie opatrenia, ktoré sa príjmajú, sú také, že môže dôjsť k zníženiu verejných výdavkov, čo samozrejme má e, rodové dopady a má to rodové dopady možno oveľa intenzívnejšie na ženy ako na mužov, najmä keď zoberieme do úvahy súčasnú situáciu a súčasné rozloženie pracovných síl v jednotlivých krajinách. To je taký prvý záver, ktorý som spravil. Na druhej strane, keď analizujeme tieto dve e, otázky, tak e, berieme napríklad na vedomie to, že e, v tej prvej téme chýba akási hĺbková analýza toho, ako vplýva kríza nielen priamo na jednotlivé sektory, ktoré sú spomenuté či už sú to napríklad konkrétne továrne, konkrétne sektory výbor, výroby, či už sú to napríklad či to automobilový sektor alebo niečo podobné, alebo v prípade konkrétnych krajín, e, keď hovoríme napríklad o Španielsku, hovoríme o stavebnom sektore, kde jednoznačne dominujú výrazne muži, sú to predovšetkým e, maskulínne zamestnania. Ale má výrazný dopad aj na všetky ostatné sektory, všetky sektory, ktoré majú výrazný ženský rozmer. A to môže byť z viacerých dôvodov. Napríklad kvôli tomu, že je tu väčšia e, dočasnosť týchto kontraktov, že sú tu krátkodobejšie kontrakty. Ďalej, to môžu byť sektory, ktoré sú výrazne postihnuté obmedzením verejných výdavkov. Ehm, to sú sektory, kde, sú, kde naopak môžu byť výrazne prezamestnané ženy. E, a e, takisto to môže byť aj ten prípad, že e, v tom celkovom poli dopadov, ktoré má hospodárska kríza, môžeme vidieť výrazné e, efekty, ktoré táto kríza bude mať na sektory, v ktorých dominujú ženy, a možno oveľa viac ako na tie, v ktorých dominujú muži. E, táto správa je e, výsledok nedávnej misie návštevy rybolovného výboru, ktoré sme mali v Baskicku. Len pred niekoľkými dňami sme tam boli na návšteve. Mali sme viacero stretnutí s miestnymi zástupcami z rybáseho, alebo spomedzi rybárov alebo rybolovného sektoru. E, samozrejme hľadajú riešenia, hľadajú odpovede na reálnu situáciu, ktoré musia v súčasnosti čeliť. Mali sme tu aj viaceré stretnutia, ktoré boli uskutočnené e, s jednotlivými e, organizáciami žien. Sú to ženy ktoré sa zaoberajú e, najmä tým, že napríklad spracovávajú ryby, upravujú ryby, pripravujú ich na ďalšiu produkciu a na ďalšie spracovanie. A tie majú obrovský, tú obrovskú dôležitosť v tomto e, procese rybolovu a zároveň prípravy e, produktov. Ale častokrát sa na ne zabúda, pretože pri príprave rôznych verejných opatrení alebo v, procese konverzie tohoto sektoru alebo prispôsobenia sa na, na nové hospodárske podmienky častokrát zabúdame na túto prácu, ktorá je ktorá je neoddeliteľná. Je to, ne, je to jednoducho e, je to nepostradateľná práca v rybolovnom sektore, pretože jednoducho, keď rybári nebudú mať siete, keď nebudú mať adekvátne vybavenie, nebudú môcť e, loviť ryby. Je tu viacero takýchto príkladov. Je to príklady, sú to príklady toho, ako častokrát tá ženská práca je neviditeľná v období krízy. Jednoducho nie je adekvátne pomenovaná, nie je adekvátne pripisovaná dôležitosť a dopad, ktorý kríza môže mať na tieto sektory, môže byť oveľa väčší ako na iné oblasti, kde možno z, z prvotného pohľadu budú, postihnutí hlavne maskulíne zamestnania. Ale samozrejme je nevyhnutné, aby sme brali do úvahy tento problém, aby sme sa ho uvedomovali a treba mu, treba treba mu zodpovedne čeliť a treba ho zodpovedne vyriešiť. Ale ak toto je oblasť práce, ktorá nie je pomenovaná, nie je, nie je uznaná, nie je braná na vedomie, tak nemôžeme efektívne nastaviť aj tieto formy verejnej a štátnej pomoci. A to sú práve tie oblasti, ktoré si vyžadujú najväčšiu pozornosť. Samozrejme, treba si uvedomiť, treba opätovne počiarknúť dôležitosť týchto sektorov, treba ehm, zdôrazniť dôležitosť týchto sektorov, ktoré sú častokrát hlavne feminínne a ktoré musia byť takisto v prvej línii, keď hovoríme o dopadoch krízy, o tom, aké dopady to má na zamestnanosť a na jednotlivé sociálne oblasti a zároveň, keď hľadáme riešenia. Je tu ale ďalší prvok, ktorý by som rád predložil a ktorý e, hovorí o zodpovednosti voči kríze. Myslím si, že je samozrejme, že keď analizujeme napríklad finančný sektor, ktorý je takým tým hlavným spúšťacím faktorom toho, čo spôsobilo krízu, tak častokrát aj finančný sektor podobne. Je to sektor, ktorý je predovšetkým maskulinizovaný. E, urobili sme si jeden krátky prieskum a alebo takú krátku sumarizáciu dát, tak napríklad v Európe tri najväčšie finančné inštitúcie, Európska centrálna banka, Európska investičná banka a Európsky e, investičný fond, tieto riadia muži. Ale jednotlivé e, vlastne správne rady alebo dozorné rady týchto organizácií, tak len 16% jednotlivých členov týchto dozorných rád alebo správnych výborov sú ženy. No a práve preto už tu máme prvý prvok výraznej disparity, rodovej disparity, keď hovoríme napríklad o riadení e, týchto oblastí a zároveň týchto finančných tokov. Ale poďme ďalej, poďme viac do hĺbky. E, je to taký jednoduchý e, vtip. Ak by Lehman Brothers boli Lehman Sisters, možno, možno ten dopad, ktorý by ich kolaps spôsobil, bol taký veľký alebo rovnaký a práve preto sa vraciame k viacerým hospodárskym analýzam, ktoré sme si mohli pozrieť, ktoré, ktoré sme mali zabezpečené z viacerých rôznych pohľadov. A je konštatované, že tie banky, v rámci ktorých bola väčšia miera rodovej parity, pocitili dopady krízy menej ako tie, kde bola výrazná rodová disparita, respektíve kde, boli veľmi malé, eh, kde, boli, kde bola veľmi veľká hegemonia mužov. A inými slovami, to si naozaj zasluhuje pozornosť a to si zasluhuje hĺbšie preštudovanie. A práve preto treba prijať aktívne opatrenia. Aktívne opatrenia najmä v oblasti propagovania alebo zabezpečovania, a sme to už robili vo viacerých kontextoch, ale najmä v tomto kontexte treba spraviť, treba propagovať paritu, najmä v regulačných orgánoch, v riadiacich orgánoch týchto finančných inštitúcií, a zároveň v riadiacich inštitúciách tých najzodpovednejších orgánov alebo tých orgánov, ktoré majú najväčšiu mieru zodpovednosti v oblasti hospodárskej správy a finančného riadenia. Je tu niekoľko e, príkladov, ktoré môžeme použiť a ktoré spomíname aj samozrejme v správe. Napríklad je to príklad Islandu, kde e, bola výrazná valorizácia toho, čo sú tieto aktivity v mene rodovej parity a ktoré e, viedli k disparite pri príjmaní rozhodnutí. Alebo napríklad tu išlo o zabezpečenie 30 e, 40 zastúpenia žien v jednotlivých riadiacich orgánov takýchto firiem. Ďalší prvok, ktorý je v tomto kontexte veľmi dôležitý, je práve zodpovednosť, zistiť, čo je tá zodpovednosť a koho je tá zodpovednosť a napraviť to. Od samotného začiatku, od samotného zdroja e, tejto krízy ekonomické a finančnej krízy, treba napraviť tie pôvodné zdroje a všetky zdroje, ktoré k nej mohli viesť. No a ešte posledný návrh, ktorý chcem predniesť eh, na stôl. Eh, hovoríme o niekoľkých, niektorých liečebných alebo takých nápravných opatreniach a predpokladá sa, že to môžu byť aj opatrenia, ktoré majú byť zabezpečené a ktoré majú zabezpečiť eh, vystúpenie z cyklu krízy alebo únik z krízy. A musíme vnímať širší socioekonomický kontext, ktorý nám umožní naštartovať nový socioekonomický model fungovania. A práve preto treba urobiť niekoľko základných reflexí. V prvom rade je naozaj veľmi dôležité, najmä keď hovoríme o, o tom, čo nazývame tie jednotlivé niky, čo hovoríme o tých príležitostiach alebo zároveň existujúcich absenciách nejakých nevyužitých príležitostí, tak je samozrejme, že je tu veľká pozornosť, ktorú venujeme tvorbe tzv. zelených pracovných príležitostí a predovšetkým je dôležité investovať do takýchto, oblastí, do takýchto oblastí a vytvárať nové zamestnanecké príležitosti, ktoré budú mať jednoznačné prepojenie napríklad na čisté energie, obnoviteľné zdroje energie, e, znižovanie e, CO2 a tak ďalej. A to je práve veľmi dôležité, ale takisto treba mať na, na, na pamäti, že ak to nebudeme robiť zároveň aj formou, ktorá bude komplementárna s akousi s akýmsi zapájaním, s akýmsi propagovaním prítomnosti žien na pracoviskách ehm, a zároveň, keď to nebude kráčať ruka v ruke s zabezpečovaním rodovej parity pri tvorbe takýchto nových pracovných príležitostí, môžeme zopakovať niektoré z tých chýb, ktoré sme spravili predtým, ako vznikla tá súčasná kríza. Naozaj sme investovali obrovské verejné prostriedky do týchto oblastí, ktoré sú výrazne maskulinizované. Ehm, čo nás bude viesť k tomu, že budeme opakovať tieto chyby? Ak, to chceme, ak sa chceme vyhnúť opakovaniu týchto chýb, tak potrebujeme napraviť niektoré chyby alebo niektoré omily, ktoré sme spôsobili v minulosti. A práve preto je naozaj pravda, že v týchto oblast, na tieto oblasti sa treba sústrediť, ale zároveň treba brať do úvahy napríklad aj rodovú, rodovú otázku a paritu oveľa viac ako kedykoľvek predtým. A je tu ešte ďalšia vec, na ktorú častokrát zabudáme. A to je práve investovanie do iných oblastí, kde už existuje veľmi výrazná, možno častokrát majoritná prítomnosť žien. Musíme väčší, vyšším spôsobom valorizovať tie aktivity, Častokrát sú to verejné aktivity, ktoré v verejnom záujme, ale nie nevyhnutne, kde je významná prídomnosť žien. A to je naozaj práve to, že v týchto momentoch si myslím, nedokážeme nájsť také efektívne návrhy, ako sme si mohli vypočuť alebo aké sme mohli vidieť, napríklad ktoré predložila e, Európska komisia, ale aj Európska rada. To je naozaj dôležité. Musíme viac valorizovať aktivity, ktoré sú spojené s verejným sektorom a mali by sme to nazvať akýsi sektor starostlivosti, sektor sociálnej pomoci, sektor sociálnej e, pozornosti a práve do toho treba investovať. Je to akási sociálna infraštruktúra, do toho musíme investovať práve kvôli tomu, že to vytvára nové príležitosti, ktoré nám umožnia minimálne napraviť tie existujúce divergencie, ktoré existujú napríklad v oblasti trhu práce. A práve z tohoto dôvodu, a to je záver, je to príležitosť, ktorú musíme využiť, najmä z rodovej perspektívy existuje špecifický výbor parlamentu, ktorý sa venuje len e, analyzovaniu toho a zároveň aj skúma pôvody a zdroje ekonomickej krízy. Ale e, rovnako tu je aj výbor pre, alebo náš výbor pre rodovú rovnosť a práva žien a my by sme naozaj mali výrazným spôsobom pripraviť sériu návrhov, e, možno myšlienok alebo podnetov, ktoré by mali prispieť k tomu, aby tie riešenia, ktoré nás majú dostať z krízy, aby nám umožnili napraviť tie štrukturálne chyby, ktoré sme urobili v minulosti. Využíme túto príležitosť, aby sme predišli budúcim krízam, aby sme v budúcich krízach trpeli menej tieto negatívne dopady, pretože naozaj trvám na tom, a to je asi tá posledná myšlienka, v, týchto, v tomto období krízy, ktorá je mimoriadne tvrdá predovšetkým pre ženy, mali by sme hľadať pozitívne riešenia ženy sú stále vyšším spôsobom alebo vyššou mierou prítomné v pracovnom sektore, vo verejnom sektore, v oblasti ekonomických aktivít. A práve preto ekonomická kríza spôsobila to, že ženy sú mimoriadne oslabené. Práve svojim vyšším zastúpením v niektorých sektoroch, ale aj svojou vyššou zraniteľnosťou. A povedzme to možno aj takto, svojou väčšou, eh, svojim väčším, väčšou mierou nezabezpečenia v oblasti pracovnoprávnych záležitostí v ich kontraktoch a tak ďalej, ktoré eh, napríklad sú takisto obeťami eh, pay gapu, teda hm, mzdových nerovností, takisto aj nemožnosti zosúľadiť svoj rodinný život s pracovným životom a tak ďalej. To všetko vedie k tomu, že v ženy by mali byť výrazným prvkom, výrazným adresátom agenty, agendy 2020. A pr- častokrát sa mi zdá, že sú ho keby nepritomné v týchto témach a komisia by mala väčšou mierou prispieť k tomu, aby sme ich začinili do tohoto programu, do tejto kampane a do, tejto, ehm, do týchto riešení, tak aby boli súčasťou riešení. Ďakujem pekne. Gracias. Eh, no môž... Ďakujem veľmi pekne. Nezdá sa, že by niekto chcel niečo povedať, avšak ja ako deňová spravodajkyňa by som predsa len rada niečo povedala k tejto správe z vlastnej iniciatívy. Táto správa sa zaoberá veľmi aktuálnou témou. Spravodajca už povedal, že táto kríza bola spôsobená hlavne mužmi. Bolo to hlavne slabé zastúpenie žien v troch hlavných finančných inštitúciách ale to nedostatočné zastúpenie žien je rovnako skutočnosťou v národných finančných inštitúciách v 27 členských štátoch. Žiadna z centrálnych bank 27 členských štátov nemá prezidentku. Nie všade stoja na čele muži. No a rovnako je pravda, že ženy sú najviac postihované touto krízou. Práve ženy sú menej postihované a menej chránené systémom sociálneho zabezpečenia, nemajú prístup k rozhodovacím procesom v hospodárskych a finančných záležitostiach. Platový rozdiel medzi mužmi a ženami, tu sa už o tom hovorilo, v roku 2007 to bolo 15% a v súčasnosti je to 17,6%, takže to rastie ten rozdiel medzi priemernou mzdou mužov a žien. Myslím, že je veľmi dôležité zamyslieť sa nad tým, ako môžu ženy prispievať k hľadaniu východiska. Hm, pravdou je, že kríza postihuje ženy vo vyššej miere a samozrejme treba hľadať ako môžu ženy prispieť k tomu, aby sme našli východisko z krízy. Takže e, myslím, že teba treba tiež zdôrazniť, respektíve zohľadniť štúdie, ktoré boli na túto tému vykonané, ako môžu ženy prispieť k hľadaniu východiska. A to boli štúdie, ktoré boli uskutočnené a ktoré potvrdili, že podniky s vyššou účasťou žien v riadecích krémiach sú úspešnejšie. Dokázali eh, sa rýchlejšie zorientovať a majú tiež eh, lepšie hospodárske výsledky. Takže to ukazuje skutočne jasné výsledky. Ukazuje to štúdie z roku 2007. Sú tu aj iné štúdie, ktoré ukázali, že investovanie do žien je dobrou investíciou pre samotné spoločnosti, ale aj pre spoločnosť ako takú. Ukázalo sa, že ženy investujú viac peňazí do vzdelávania svojich detí, podporujú akademické akademickú kariéru svojich detí a rovnako zohrávajú dôležitú úlohu pri eh, riadení rodinného rozpočtu. No a len pár vecí, na ktoré by som chcela upozorniť Okrem toho, čo už bolo povedané, vypočuli sme si niekoľko príkladov z Norska, ale aj vo Francúzsku nájdeme príklady. Francúzsko je v súčasnosti v procese zavádzania 40-percentných kvót v správnych radách štátnych spoločností a spoločností kotovaných na burze. Takže tým sa zavádza určitý systém kvót, a už majú systém pre kvóty. No a výsledkom tejto správy je, že čo sa týka stratégie 2020, tak sa otvárajú nové možnosti a my potrebujeme novú paradigmu ekonomického rozvoja a táto nová paradigma musí zohľadňovať účasť žien na jednej strane, ale tiež dopady nových hospodárskych politík na ženy. Je jasné, že žiadna politika nemá rovnaký dopad na mužov a ženy. Závisí to od závisí to od žien. No, takže musíme neustále myslieť na túto zmenu paradigmy pri hľadaní úloh tak v členských štátoch, ako aj v EÚ. No, pár e, ľudí chce niečo povedať a podpredseda Loran Žaty, dostávate slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Táto správa je podľa mňa veľmi zaujímavá a chcela by som sa poďakovať spravodajcovi pánovi Romovaj Rueda za veľmi e, cenný príspevok. Spomínal témy, ktoré sú veľmi dôležité. Ide tu predovšetkým, a vy ste to vraveli pani Estrela, že je to tak, že málo žien v pozíciách, kde je veľká zodpovednosť toto sa týka európskej úrovne, ako aj úrovne členských štátov. Hovorili ste aj o rozdielnej pláci, dá sa to vedriť v percentách a podľa mňa mali by sme ísť touto cestou a zohľadniť tieto skutočnosti aj v našom pracovnom kalendári. Ide o to, aby žena zarábala to isté, čo muž, lebo ak muž pracuje od 1. januára do 31. decembra, tak pre ženy platí, že aby zarobili to isté, musia pracovať ešte skoro 3 mesiace. To znamená, že musia pracovať ešte o jeden kvartál viac. Musia pracovať dlhšie na to, aby zarobili tú istú sumu ako muži. A na tomto príklade vidíme, aké výrazné je to znevýhodnenie žien. Ja sa na to nepozerám z feministického hľadiska, ale pozerám sa na to z toho hľadiska, že všetci sme občania, všetci máme rovnaké práva a preto je malo platiť za rovnakú prácu, rovnaká pláca. A myslím si, že táto kríza, ktorej trpia ženy viac ako muži, ako ste správne zdôraznili, podľa mňa by sme mali postupovať podstatne proaktívnejšie. Takýto rozdiel, veľký rozdiel pri pláci je neakceptovateľný a to znamená, že potrebujeme veľmi konkrétne ciele v tejto oblasti. Vy ste požadovali, z časti to už máme, aj keď treba to ďalej rozvíjať. Potrebujeme teda mať presné štatistiky o zárokových možnostiach mužov a žien. Ďalej si musíme pozrieť aj to, ako môžeme znižovať tieto rozdiely. Lebo nemôžeme akceptovať to, že ženy sú sústavne znevýhodňované. Vo vašej správe, pán Rome, vám mi chýba ešte jeden bod a poprosila by som vás, aby ste to doplnili. Ide o to, že je tu jeden základný problém. A síce, že ženy majú častokrát lepšie vzdelanie ako muži. Keď si pozriete štatistiky, A tu sme spolupracovali s mnohými renomovanými inštitúciami. A máme tu čísla, ktoré dokazujú, že ženy majú častokrát lepšie vzdelanie ako muži. Prečo je to tak, že ženy častokrát pracujú na čiastočný úvezok rozličných subdodávateľov, keď e, z hľadiska vzdelania majú podstatne lepšiu kvalifikáciu. Toto je niečo, čo by ma zaujímalo, pán Romeva. Prečo je to tak? Táto kríza je tak povediac testom pre nás. To znamená, že musí tu byť možnosť konečne riešiť tento problém. Ak to nevyriešime teraz, ani v rámci stratégie 2020, tak nič nedosiahneme. Nestačí iba o tom hovoriť, musíme skutočne aj konať. Ja by som bola veľmi rada, keby sa podarilo vyriešiť tento roz, rozpor medzi vzdelaním a plácou, keby ste to viac zohľadnili v vašej správe. To znamená, že na záver by bolo dobré sa zobrať ďalším problémom. A síce tu ide o ten problém, že je v manažmente spoločnosti príliš málo žien. Je tu taká symbolická hranica, ktorá bráni ženám v tom, aby, sa, aby mohli kariérne rásť. To sa týka tak súkromného sektoru, ako aj, ako aj štátnej správy. To znamená, že je to problém, ktorým, proti ktorému musíme bojovať, musíme túto hranicu odstrániť. A vlastne by sme mali začať už v oblasti vzdelávania, aby sme tento problém vyriešili pre ďalšie generácie. To znamená, že toto je veľmi aktuálny problém, už v rámci odbornej prípravy je nutné zabezpečiť to, aby ženy sa mohli oslobodiť, aby sa mohli kariérne rozvíjať. Máme tu aj mnohé štatistiky, ktoré dokazujú, že tento problém je skutočne závažný. Nemusím o tom hovoriť nejako detailne, lebo všetkým vám je to známe. A teraz ďalší bod. Myslím si, že je to ďalšia vec, ktorá by sa mala trošku rozpracovať v tej správe, lebo nie je to tam dostatočne zohľadnené. Povedala by som to tak, že verejný sektor by mal byť pozitívnym príkladom. Vo Francúzsku sa majú zaviesť pravidlá pre firmy, ktoré sú kotované v rámci indexu CAC40 Ale dôležité je si uvedomiť, že podľa mňa štátny sektor mal ísť príkladom. To znamená, že je dôležité, aby ženy mali viac príležitostí v rámci kariérneho rozvoja. To znamená, že verejný sektor by mal ísť príkladom. Bola by som rada, keby to bolo viac zohľadnené v tej správe, ako aj v rámci stratégie 2020, aby to tam bol definované ako špecifický cieľ. Potom ďalšia, ďalší bod, to je otázka presvedčenia. Stále hovoríme o Francúzsku. Keď Francúzsko zaviedlo určité kvóty aj v oblasti stranickej politiky, bola som obozretná, lebo som si vravela, že je tu určitá kategória, ktorá bola problematická. Ja by som povedal, že asi najlepší spôsob, ako riešiť tento problém, je, aby ľudia s rovnakou kvalifikáciou, s rovnakým schopnosťami mali rovnakú šancu získať určité posty. Ale toto bolo, toto bolo v minulosti. Teraz, preš, teraz, keď prešiel určitý čas od zavedenia týchto kvót, vidím, že nastala určitá pozitívna zmena. Ale kvóta, kvóty to je iba jedna stránka veci. To znamená, že nestačí iba zaviesť kvóty a nekonať. Je dôležité si uvedomiť, že je množstvo žien, ktoré sú veľmi kompetentné. Sú to ženy, ktoré sa dokázali oslobodiť a častokrát majú popredné pozície na stranických zoznamoch. To znamená, že kvóty sú iba jedným nástrojom, ktorý nie je všemocný, má to byť iba súčasť takej celkovej politiky. Podľa mňa je to určitý, určitý krok súčasti celého súkolia riešení k dosiahnutiu nášho cieľa. Potom je tu ešte ďalšia vec, ktorou sa musíme zaoberať. Samozrejme, hovorí sa o tom, ale nepodarilo sa to zatiaľ nejako vyriešiť. Je to zosúladenie pracovného a rodinného života. Toto je malo byť tiež súčasťou stratégie 2020. Toto je veľmi zásadné. To znamená, že dôležité je umožniť tak rodiny, ako aj pracovný život. Blum. Ďakujem pekne. Pani Blum. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada by som zagratulovala spravodajkyni za odvedenú správu, respektíve spravodajcovi. Myslím, že táto správa obsahuje mnoho dobrých bodov a som rada, že náš výbor vypracoval takúto správu. Ja podporujem kolegu, kolegyňu Estrelu, ale aj ďalších. A teraz by som len rada dodala, že samozrejme rovnosť príležitosti musí byť um, veľmi dobre definovanou kapitolou stratégie 2020. Sociálny dopad hospodárskej krízy ženy veľmi pociťujú hlavne, čo čo sa týka prístupu na trh práce. No a ja úplne súhlasím, že štátny sektor by mal ísť príkladom v otázkach rovnosti. Dovolte mi povedať, že v Rumunsku sa v nadchádzajúcich um, mesiacoch očakáva množstvo alebo veľká vlna prepušťania. No a bude sa to týkať hlavne žien. Týka sa to napríklad vzdelávacieho sektoru, e, kde sa tento mesiac, mesiac predpokladá 15 tisíc e, zrušených miest alebo prepustených osôb a 85% z toho budú ženy. Myslím, že podobná situácia je v krajinách, ktoré sú podobne postihnuté e, takouto krízou. No a preto si myslím, že naša správa by mala upozorniť členské štáty práve na tento problém. Že keď sa prepúšťa v štátnej sfére, tak prvé kritérium diferenciácie, ktoré sa používa na prepúšťanie, tak eh, by malo byť, že ak ženy napríklad sú jedinou zamestnanou osobou v rodine, nemali by byť prepustené. No a okrem toho, v Rumunsku tie inštitúcie, ktoré by mali obhajovať rovnaké zaobchádzanie mužov a žien. Napríklad agentúry na boj proti domácemu násiliu, tak tie nemajú do- dostatok e, zamestnancov. Tá agentúra pre boj proti domácemu násiliu nielenže má e, málo personálu, ale dokonca úplne zanikla, eh, pretože sa stala súčasťou nejakej inej inštitúcie. Takže ak nám ide skutočne o rovnaké zaobchádzanie a rodovú rovnosť, a ak chceme podporovať eh, rovnosť príležitostí, tak by sme sa mali postarať o to, aby inštitúcie, ktoré bojujú za práva žien, mohli fungovať efektívne. No a v neposlednom rade počas tejto krízy potrebujeme investície. A to sa neustále opakuje. No ale ja som presvedčená o tom, že treba upozorniť a podporovať účasť žien v hospodárskych a ekonomických činnostiach a to podporovať nejakými programami financovania alebo udelovania pôžičiek, napríklad na projekty využívania obnoviteľných zdrojov energie. A ženy by mali mať takýmto projektom prístup, napríklad pre potreby domácnosti. No a to je ďalšie odporúčanie. No už myslím, že to je na teraz všetko a dúfam, že v apríli, neviem, kedy je termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov, ale dúfam, že sa nám podarí nájsť ďalšie časti a zaujímavé prvky tejto správy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz pani Gurmaj. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela pridať k mojim kolegyňam, Určite potrebujeme pozitívnu diskrimináciu na to, aby vo vedúcich pozíciách bolo zastúpených viacej žien. Ja ako podpredsednička ústavnoprávneho výboru by som navrhla, aby sme prijali správu o rovnosti v tomto ohľade. No a ja len dúfam, že EPP nás podporí. V poslednom funkčnom období to tak nebolo. Prepačte, že som prišla tak neskoro. Ja som bola na vypočuť pána Fazakašisa, e, pretože on sa stane sudcom ústavného súdu. Som vďačná tej skupine socialistov aj sekretariátu za prípravu tejto správy. Je veľmi dôležité, aby pán Romeva i Rueda, ktorý sa touto vecou veľmi dlho zaoberá a sústredí sa na dobre správy, vypracoval vyváženú správu, čo sa mu aj darí. Ale rovnako treba, aby to pochopili aj občania, že ženy čelia iným rizikám, že sa inak rozhodujú a že že prikladáme väčší dôraz na skutočne racionálne rozhodnutia, takže my asi skutočne veľmi dobre niečo rozmyslíme predtým, než sa rozhodneme. No a čo sa týka hospodárskej krízy, tak je jasné, že 80% mužov prišlo o pracovné miesta kvôli, pretože to bol práve finančný sektor, automobilový priemysel a stavebníctvo. No ak si pozrieme francúzske štatistiky, tak eh, tie hovoria, že dve banky sa dokázali im vyrovnať veľmi dobre. V jednej banke bolo vedenie zložené zo žien a v druhom, v správnej rade, bola väčšina žien. Nie treba povedať, eh, že treba bojovať proti tomu nejakému stropu, a rovnako proti platovým rozdielom. V roku 2007 sme oslavili 50. výročie rímskych slumlov, ktoré stanovili pravidlo rovnakej pláce za rovnakú prácu. No a ja by som vám chcela pripomenúť, že správa hovorí o tom, že ak pôjde to rovnakým tempom ako dnes, tak budeme potrebovať 70 rokov na prekonanie toho rozdielu. Takže potrebujeme nejaký nástroj na zrýchlenie tohto procesu. V roku 2010 členov budeme musieť pracovať 60, o 60 dní viac na a, to, aby mala rovnakú, rovnakú výplatu. No a čím viac detí máte, tým sa ten rozdiel ešte zvyšuje. Takže možno budete musieť ako žena pracovať 3 alebo 4, o 3 alebo 4 mesiace viac. Je veľmi dobre tiež, že sa v správe hovorí o občianskej spoločnosti, mimo vládkach, Treba ich zapájať veľmi intenzívne do našej činnosti. No a samozrejme, netreba zabúdať na štatistiky Eurostatu. Otázka je, Čiže, bratia, vážne. Potrebujeme politickú vôľu na to, aby sme tieto štatistiky zohľadňovali. Ja si myslím, že výbor túto vôľu má. Ja to podporujem a chcela by som pokratulovať, zagratulovať spravodajcovi. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Gunmaj. Lingová má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som trochu prekvapená tým viac menej negatívnym tónom, ktorý sa nachádza v tomto návrhu správy. Je tu príliš veľa všeobecných vyjadrení a takisto je tu veľa aj, aj rôznych e, stanovísk, ktoré podľa môjho názoru nie sú dobre opodstatnené, nie sú dobre odôvodnené. Snažíme sa e, pozerať viac na diery v síre ako sa na samotný sír. Napríklad v úvodnom ustanovení C som bola mimoriadne prekvapená, ako som si mohla prečítať, že Eh, jednoducho hospodárstva alebo ekonomiky eh, v tom dominantnom názoru alebo podľa dominantného názoru ehm, da, tu, sa, tu sa vlastne priamo obvinenie, že eh, prepad úverov bol spôsobený priamo mužmi. No, treba si povedať, rozhodne sú nejaké ženy vo finančnom sektore. Nemôžeme povedať takéto tvrdé veci takto priamo, nemôžeme povedať takéto všeobecné pravdy rovno od stola mohli by sme povedať, že to bolo naozaj veľmi tvrdé, že tento sektor e, sa vyvíjal tak, ako sa vyvíjal, ale nemali by sme ukazovať prstom len na mužov. Potom sa v niektoré ďalšie časti textu hovorí, že e, opatrenia medzi, pre rovnosť medzi mužmi a ženami boli zrušené alebo omeškané a tak ďalej. Ja sa takisto e, si myslím, že to absolútne neplatí pre moju krajinu, pre Luxemburg jednoducho prečo sem dávame takéto tvrdenia, prečo sem dávame takéto, takéto odôvodenia a vôbec na základe čoho sú tieto tvrdenia postavené alebo na čom stoja. Tá celková myšlienka zmeny e, v tej štúdii ohľadom toho, že násilie na ženách e, vlastne zintenzívňuje e, prežívanie negatívnych dopadov a premiestnenia krízy. Nechápem rovnako ako to je odôvodnené. Mali by sme byť veľmi opatrní pri takýchto paušálnych tvrdeniach, pretože môžeme vyzerať trochu hlúpo, keď budeme bez odôvodenia používať takéto znenia, takéto tvrdenia. Môžeme sa môžeme sa tu sťažovať, že je tu príliš veľa žien vo verejnom sektore, nuž, no na to sa ťažko dá niečo povedať. Minimálne v Luxemburgu ženy, ktoré pracujú vo verejnom sektore, sa majú oveľa lepšie ako tie, ktoré pracujú v súkromnom sektore. prečo vôbec to hovoríme, alebo prečo tvrdíme, že ženy budú tie, ktoré sú e, postihnuté napríklad e, systémami poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb, vzdelávania a tak ďalej. niektoré krajiny jednoducho budú musieť robiť škrty, to samozrejme je pravda, ale nemyslím si, že môžete povedať, že ženy budú trpieť disproporcionálne alebo neproporcionálne počas obdobia krízy. Verejný sektor, teda minimálne v mojej krajine, nemá žiadnu diskrimináciu voči ženám vo verejnom sektore. Či už ide napríklad o platy, alebo či ide napríklad o prístup k zamestnanosti skôr sú to muži, ktorí sú um, diskriminovaní vo vzdelávaní, pretože vo vzdelávaní je príliš veľa žien. A môžu to byť ženy, ktoré sú rovnako dobre platené ako muži. Jednoducho by sme nemali e, začať akúsi pozitívnu diskrimináciu, respektíve asi by nám nič nedostáva, začať s pozitívnou diskrimináciou mužov, ak vôbec chceme mať mužov učiteľov. V Luxemburgu začíname na takouto myšlienku veľmi vážne rozmýšľať. Rozmýšľame nad tým napríklad, ako získať viac mužov sudcov, pretože máme príliš veľkú väčšinu žien sudkyň. Jednoducho, ak študujú právo, tak ako súdkyne e, majú oveľa lepšie, lepšiu prácu vo verejnej službe, dokážu oveľa lepšie zosúľadiť e, svoj pracovný a súkromný život a takisto e, sa im darí možno oveľa lepšieho, keby si založili vlastnú právnickú firmu. Takže, ako som povedala pani predsednička, musím byť veľmi opatrný um, pri niektorých stanoviskách, ktoré tu spomíname. Rovnako to platí aj o, o migrujúcich pracovníkov. Keď hovoríme o migrujúcich pracovníkoch, napríklad v Luxemburgu, tí, tí, tí, tí si u nás užívajú rovnaké sociálne a zdravotné e, výdobytky, rovnaké, rovnaký prístup k zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Takže nechápem, prečo by sme mali hovoriť, že sú vyčlenení. Nelegálni imigranti, možno áno, ale legálni migranti, legálni migrujúci pracovníci majú rovnaké práva. Nemali by sme hovoriť v takýchto dokumentoch tvrdenia, ktoré nie sú na ničom postavené. Mohla by som pokračovať ďalej a ďalej, ak by som chcela, ale naozaj by sme mali byť trochu opatrní. Opatrní v tom, čo hovoríme. Nemali by sme takýmto spôsobom paušálne generalizovať a zovšeobecňovať, keď na to nemáme dôvody a zároveň to nemáme na čom postaviť. Jednoducho v mnohých členských štátoch, našťastie, takéto tvrdenia neplatia. Odsek 20. to isté nemôžem akceptovať e, vlastne tento, toto tvrdenie 2,8 milióna e, pracovných príležitostí do roku 2020. Čo presne to znamená? Ale dovolte mi povedať niečo o platových, e, platových rozdieloch. Áno, existujú platové rozdiely, ale neexistujú všade. Je to priemerné číslo, alebo výsledok akéhosi priemeru ten známy dokument, ktorý sme dostali z komisie, ktorý sa nazýva Payment Gap, ktorý komisia vydala pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. tak tento dokument má e, možno takú ambiciózny názov e, Ženské charty, ako, ako si e, všeobecného dokumentu. Tu sa hovorí, že komisia chce pracovať na tom, aby sa zrušila, alebo aby sme odstránili platové rozdiely do roku 2040. Teraz tu máme smernicu, ktorá hovorí o rovných mzdových podmienkach ktorá vznikla v roku 1975, to je pred 35 rokmi. A rozmýšľam nad tým, aké nástroje komisia má, ktoré predtým nemala tak, aby mohla robiť svoju, e, svoju prácu adekvátne, aby zároveň mohla zabezpečiť, že otázka rovnej, rov, rovných alebo teda rovnakých mzdových podmienok mohla byť aplikovaná e, všeobecne a zároveň aj efektívne. V Luxemburgu ženy pracujúce vo verejnom sektore získali benefity v objemoch miliónov luxemburských frankov. A to práve kvôli tomu, že ženy sa súdili na súdoch kvôli nerovným platom a dostali kompenzáciu, ale ženy musia byť odvážne žiadať svoje práva. Máme tu vynikajúcu smernicu, ktorá nám umožňuje uzatvoriť tieto platové rozdiely, takže to je v poriadku. Tie legislatívne dokumenty existujú, ale existuje tu istá medzera v niektorých sektoroch, sú naopak sektory, kde dominujú ženy. Hovoríme o priemere, hovoríme o, priemernej, eh, o priemerných platových rozdieloch a v niektorých krajinách je táto, sú tieto rozdiely výrazne menšie ako v iných. Eh, zabezpečujú to napríklad odbory, ktoré naozaj zabez, ktoré sa starajú o, ver, o, eh, o kolektívne vyjednávanie a odbory sú zodpovedné za to, aby znižovali túto mzdovú nerovnosť. No a ako som už hovorila, zaujímavé naozaj, čo chce spraviť komisia a akým spôsobom chce komisia znížiť um, tieto mzdové rozdiely do roka 2014 v Nemecku vyvinuli obrovské úsilie na to, aby znížili tieto mzdové rozdiely a hrubý domáci produkt sa zníži o 30% podľa odhadov, ktoré má Nemecko. To je podľa mňa e, trochu príliš, e, príliš nereálny odhad. keď hovoríme o celkových dopadoch, a ktoré to má mať na európsku e, mieru rastu, e, tak e, nemôžeme hľadať takéto paušálne tvrdenia. A teda v tejto správe by možno stálo za to pozrieť sa na túto známu ženskú chartu alebo chartu žien, ktorú vydala komisia a možno to bude užitočnejšie ako vytvárať takéto paušálne tvrdenia, ktoré niektorí ľudia môžu brať príliš vážne. Ďakujem veľmi pekne, Madame Luling. Dovolte mi teda dať slovo Európskej komisii. Chcem sa spýtať, či jej zástupcovia chcú niečo povedať v diskusii dnes popoludní. No. E, to do, de palavra Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo ešte na spravodajca. Ďakujem pekne. Je to prvá výmena názorov v tejto téme a práve preto prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov budeme mať možnosť to napraviť alebo opraviť ten dokument a zároveň ho trochu pozmeniť. Dokážeme takisto aj pridať nové prvky, ktoré tento text zatiaľ neobsahuje dve alebo tri také krátke reakcie, také sumárne na margo toho všetkého, čo zaznelo v rozprave. Chcem spomenúť dve veci, ktoré som nespomenul v tom úvodnom vystúpení, pretože e, som im možno neprikladal dostatočnú váhu, ale sú veľmi dôležité. Jedna bola tá spomenutá ženská charta, no a potom do istej miery chcem reagovať aj na to, čo povedala kolegyňa Lulingová. E, keď hovoríme o násilí na, na ženách alebo násilí, násilí proti ženám, e, rodovo podmienenom násilí, tak treba si uvedomiť, že je tu výrazný nárast takýchto e, incidentov, najmä počas obdobia krízy. Môže to mať priamy vzťah so stratou zamestnania, so stratou akejsi sociálnej istoty, so stratou sociálneho postavenia, čo môže fungovať ako, si, ako akýsi spúšťač násilia proti ženám a vždy je obeťou takýchto prejavov násilia alebo takýchto prejavov frustrácie žena. A to môže e, byť vlastne dôležitá, dôležitý prvok krízy, na ktorý nesieme zabúdať a malo by sa to objaviť v tejto správe, pretože to bez pochyby je jeden z priamých dôsledkov zlej politiky, ktorú sme praktizovali v minulosti. Takisto je to téma migrujúcich žien a dopady, ktoré kríza a reálna politická situácia má na ženy, ktoré ktoré sú možno jediným živiteľom rodiny. Sú to ženy, ktoré stratia prácu alebo sa dostanú do zložitých pracovnoprávnych podmienok. V tejto správe to možno nie je dostatočne spomenuté, ale chcem to spomenúť. Na Margo niektorých tých reakcií, ktoré zazneli, no v prvom rade naozaj e, súhlasím s tým, že je dôležité počiarknúť tú dôležitosť dôležitosť príkladov, ktoré treba zdôrazniť vo verejnom sektore. Myslím si, že to naozaj to je zásadné a je to aj zrejme, že e, napríklad keď sa pozrieme na súkromný sektor, ktorý robí x rôznych chýb, tak verejný sektor musí prijať tú zodpovednosť, ktorú má. A práve v tomto kontexte si musíme veľmi pozorne uvedomiť, e, že jednak verejné rozpočty, e, ako aj napríklad ak, verejné aktivity, ako aj fiskálna politika, daňová politika, to všetko má svoje dopady, to všetko má svoje implikácie. A častokrát sú tieto aktivity protichodné s tými celkovými politickými cieľmi, ktoré si vytýčujeme, napríklad podporovať rovnosť. A práve preto e, mali by sme do väčšej miery brať do úvahy tento faktor kompenzácie ktorý spoločnosť nemá k dispozícii a práve preto to treba počerknúť čo sa týka otázky kvót, pozitívnej diskriminácie alebo ako to už ktokoľvek volá, ja to volám, ja to volám um, stimuli. Jednoducho treba vytvoriť nástroje, ktoré umožnia a uľahčia zapájanie žien do rozhodovania, do, do politických procesov a, v momen- a to v momente, ktorý je citlivejšie ako kedykoľvek predtým. A ja to naozaj pevne obraňujem, že je nevyhnutné tieto prvky obraňovať nie ako jediný element, ale ako súčasť rady prvkov a rady elementov, ktoré musíme vytvoriť tak, aby sme celkovo transformovali naše procesy a naše inštitúcie. Politika zapájania je veľmi dôležitá, treba ju naozaj veľmi počerkovať a v tomto kontexte je naozaj veľmi dôležité ju spomínať. A to práve kvôli tomu, že tvorí súčasť tohoto boja. A ak sú konkrétne nástroje, ak sú konkrétne prvky, tak ich veľmi rád predstavím, aby sme dokázali posilniť e, túto, e, tento aspekt. Zosúladenie rodinného, nie je to otázka zosúladenia rodinného a pracovného života, ale zosúladenia osobného a pracovného života, tak aby sme sa mohli ako osobnosti ďalej rozvíjať, či už je to muž alebo žena, aby sme sa mohli osobnostne ďalej rozvíjať a v tomto smere je veľmi dôležité, aby sme brali do úvahy aj rodinné zodpovednosti, ktoré každý jedinec má vo vzťahu k svojej rodine. Ešte posledná reflexia vyplýva to z toho, čo povedala kolegyňa Lulingová. Chcem naozaj úplne úprimne povedať, že ja som všetky čísla zobral z oficiálnych zdrojov, sú to výsledky oficiálnych správ, verejných dokumentov, ktoré sú všeobecne známe, všetci ich dobre poznajú. Napríklad eh, v oblasti opatrení a nástrojov podporovania zeleného hospodárstva, zelenej ekonomiky. To sú európske čísla. Tým napríklad hovorím o článku 20, ktorý kolegyňa spomenula. V žiadnom z týchto dát alebo v žiadnom z týchto prípadoch e, som nejakým spôsobom e, nekamufloval alebo nevyrábal tieto čísla. Všetky majú svoj zdroj, všetky majú nejakú konkrétnu referenciu, ale to sú verejné referencie. Takýmto spôsobom, keď hovorím o dôveryhodnosti, tak nemôžeme to nejakým spôsobom spochybniť. Keď používame oficiálne zdroje, tak trvám na tom, že tieto, tieto čísla sú opodstatnené, sú odôvodnené. A takisto treba počerknúť ešte jeden prvok. A síce, že keď hovoríme o právach a pani Lulingová to povedala o, o povinnostiach e, ženách, žien, treba si uvedomiť, že členská, e, členské štáty e, Európy je skupina 27 krajín. Nie je to len Luxemburg. Sú to krajiny, ktoré majú veľmi odlišné situácie. Niektoré majú situáciu ako Luxemburg, niektoré majú e, úplne iný kontext, úplne inú situáciu. A sú krajiny, kde tá situácia je iná, môžeme to okopírovať, ale niektorých nie. Jednoducho musíme si uvedomiť, že v 27 krajinách si musíme uvedomiť, že situácia v 27 krajinách ako celku sa môže veľmi odlišovať a môže mať isté lokálne špecifiká, ktoré netreba v konkrétnom prípade ale konkrétnych krajín tak výrazne počerkovať. Ale musíme mať na pamäti takúto globálnu víziu Európy, pretože e, opačným spôsobom nedokážeme napraviť niektoré tie štrukturálne problémy, ktoré v týchto krajinách existujú. E, je to naozaj len prvé východiskové stanovisko, prvý východiskový dokument, akékoľvek návrhy, akékoľvek e, korektúry, ktoré vám môžu napadnúť, akékoľvek rozšírenia samozrejme veľmi rád ich preštudujem a veľmi rád ich zapracujem do tohto textu. Tak, aby to bol text, ktorý je nielen dôveryhodný, ale je užitočný. Čo v konečnom dôsledku je cieľ tejto správy. Ďakujem pekne. Ehm, ďakujem pekne pánovi Romeovi, ďakujem pekne aj ostatným, ktorí vystúpili v tejto veľmi zaujímavej diskusii. Budeme v nej pokračovať. Ešte vám poviem lehotu pre pozmeňovacie návrhy do 23. marca do 12. A hlasovať budeme od 3. do 4. mája a na plenárke hlasujeme v júni. Ešte raz srdečná vďaka. Postúpime ďalej v našom programe. Bod 7. A ide tu o posúdenie výsledkov plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov v období 2006-2010 a odporúčania do budúcnosti. Toto je pravdepodobne to najdôležitejšie, lebo sa to zameriava na budúcnosť a to, čo môžeme spraviť v tejto oblasti. Našou spravodajkyňou je pani Figueiredo za skupinu GUE NGL a my sme už v oktobri, oktobri na zasadaní koordinátorov rozhodli, že je dôležité vypracovať túto správu a vtedy sme ustanovili pani Figueredo za spravodajkyňu v našom výbore. Bola by som rada, keby pani Figueredo nás mohla poinformovať o situácii a potom by sme mohli diskutovať o návrhoch pani Figueredo. Ale najprv sa musíme dozvedieť, ako ona chce pracovať s touto témou. Nech sa páči, pani spravodajkyňa, máte slovo. Obrigada, senhora presidente. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto správa, ako sa už spomínalo, vyplýva z rozhodnutia, ktoré sa prijalo minulý rok, keďže sme chceli predložiť určitý súhrn návrhov, kde ide o to, aké rozhodnutia má zohľadniť komisia pri vypracovaní svojej stratégie. Prebehli už určité diskusie s komisárkou Reding, v rámci týchto diskusí na zóna informovala o tom, že ona si nás chce vypočuť. A ďalej, že ona chce zohľadniť stanovisko tohto výboru. Okrem toho, nám oznámila, že v septembri bude predložený návrh komisie, čo nám poskytuje viacej času, lebo pôvodne bola informácia, že by, sa, že by to malo nastať v júni alebo v júli. To znamená, že teraz sme na tom lepšie z časového hľadiska a môžeme lepšie prispieť vypracovaniu tejto stratégie. Pani Reding, aká aj vy, pani predsedníčka, máte pravdepodobne k dispozícii tieto informácie a pani Reding v rámci pracovných hraniach minulý týždeň prejavila ochotu viesť s nami diskusiu o týchto témach. To znamená, že chceme spolupracovať, aby sa mohli vykonať ďalšie dôležité kroky. Aby sme nezostali iba v tom, že budeme informovať o určitých úmysloch, ako napríklad v súvislosti s tou spomínanou chartou, ale že máme záujem o to, na tom, aby sme vypracovali stratégiu pre rovnosť šanci. Toto stanovisko bolo vypracované ešte predtým, ako sme dostali tie posledné informácie, ale už vtedy sme mali v úmysle postupovať týmto spôsobom. To znamená, že ide tu určitý, určitú cestovnú mapu na obdobie 2010 Tam sa už spomínali určité momenty a už tedy sme sa zaoberali pokrokom tejto oblasti. A nechcem to nejako opakovať, ale môžem povedať, že nepodarilo sa dosiahnuť nejaký významný pokrok. Práve naopak, v určitých oblastiach sa situácia ešte zhoršila. A toto je skutočne zásadné. Musíme sa spoločne zamýšľať nad tým, čo spraviť, aby sme spravili konečný krok vpred. Ja si myslím, že je dôležité, aby konala politická úroveň. Samozrejme neviem, aký je názor e, kolegyňa kolegov, ale jednoducho nestačí, aby sme tu mali určité prehlásenia o úmysle, aby sme vypracovali nejakú cestovnú mapu. Musím mať niečo, čo je záväzne, čo je silnejšie a práve preto ja rozdielujem moju správu na dve časti. je tu popis situácie s návrhmi, to je jedna časť, a druhá časť sa týka samotných cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. Snažila som sa, tak povediať, zdať na papier v tej prvej etape tieto veci. Samozrejme, hovorila sa, som o tom aj s našim sekretariátom a bola som požiadaná o to, aby som sa zahlbila do detajlov Chcela by som zdôrazniť, že toto je ešte iba prvá etapa celej práce. Správa sa bude prezentovať, potom sa predložia pozmeňujúce návrhy, možno vypracujem aj ja ešte nejaké. Dôležité je si povedať, aké sú tie hlavné návrhy na inštitucionálnej úrovni. Čo by som teda chcela? Na jednej strane si myslím, že potrebujeme určitú agendu pre aktivity, tu sa budeme opierať o tú platformu z Pekingu, pričom je dôležité zdôrazniť to, že rada si musí osvojiť tie návrhy komisie. To znamená, že nemôže to byť iba návrhy komisie, ale aj rady. Prečo? No jednoducho ide tu o tú stratégiu 2020, ktorú vypracuje komisia a musí ju schváliť rada. Čo sa týka žien, tam je dôležité, aby sme skutočne vykonali krok vpred. To znamená, že pred musíme zapojiť do toho vlády, musia konať členské štáty. A teda to je veľmi zásadné. Parlament predloží stanovisko a potom je dôležité, aby to celé fungovalo ako impuls Dôležité je, aby sa nekonalo iba v časom úseku 5 rokov, ale každý rok. To znamená, že je dôležité implementovať jednotlivé opatrenia, ktoré by mohli viesť v rámci celého procesu k úspechom a výsledkom. To znamená, že dôležité bolo zriadiť niečo ako trojku, kde boli zástupcovia rady, komisia, parlamentu, ktorí by hodnotili pokrok pri te, v rámci tejto stratégie každý rok, raz v roku, povedzme v oktobri alebo aj v januári, a no dôležité, aby sa to hodnotilo každý rok, aby sa zhodnotila aktuálna situácia a aby všetci cítili zodpovednosť, aby sa naplnili tieto opatrenia. Myslím si, že je dôležité, aby to celé sa zviditeľnilo. Ide tu o ženy, tých sa to týka, dôležité je do toho zapojiť aj ženské organizácie, aj výborové organizácie jednotlivých členských štátov, dôležité je do toho zaplatiť, zapojiť aj členov parlamentu, parlamentov. A oni tu majú pracovať na tejto téme popri európskych inštitúciách. Ak by sa to spravilo, určite tá práca bola podstatne viditeľnejšia. Chcela by som ešte pripomenúť, že tu v parlamente je dôležité konať. V minulosti sa hovorilo o Lisabonskej stratégii, kde sa vravelo, že každý rok sa bude vyhodnocovať, ale čo sa týkalo e, ženských práv a ženskej problematiky, nikto sa tým nezaoberal. To znamená, ak chceme dosiahnuť pozitívne kroky, musíme využiť určité mechanizmy, ktoré existujú v iných sektoroch a musíme ich využiť pre politiku v oblasti rovnosti šanci. Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví, ten zahájí svoju prácu naplno v júni, po určitom období uvidíme, ako funguje a pevne verím, že musíme všetko spraviť preto, aby tento inštitút skutočne fungoval. Samozrejme, politika rovnosti šanci si vyžaduje určité financie. Dôležité je, aby bola pripravená tak európska úroveň, ako aj jednotlivé členské štáty. Dnes sa vyvíja silný tlak, čo je v poriadku. Robí sa všetko preto, aby sa takéto politiky schválili, aby sa posúdili sociálne dopady jednotlivých politík. A bolo by dobré, keby sa spravila dopadová štúdia aj pre politiku rovnosti šancí. To znamená takú politiku, ktorá sa snaží obhajovať práva žien. Ak by sa takéto niečo spravilo, bola by tu možnosť vyvíjať tlak, a to každodenne, takto vplývať na politické rozhodnutia na jednotlivých úrovniach, na lokálnej, regionálnej, národnej, európskej úrovni, proste všade. Myslím si, že aj na praktickej úrovni je to tak, že komisia a jej generálne riaditeľstva. musia vytvoriť určité koordinačné mechanizmy. Toto je nevyhnutné pre realizáciu politiky rodovej rovnosti, bo táto politika prebieha na jednotlivých úrovniach. Dôležité je si uvedomiť, že prepojenie medzi jednotlivými úrovňami asi nefungujú. Vidíme, že sú tu určité rozpory. In diversas áreas. In e, to... Toto je veľmi komplexná politika. Je to integrovaný prístup napríklad v oblasti hospodárstva. A počuli sme príspevok kolegu Romeva, akým spôsobom to on chce riešiť Dôležité to teda v oblasti sociálnej, finančnej, rozpočtovej a mnohých iných. Musíme zabezpečiť, sa zvolil takýto prístup, áno, hovorí sa o mainstreamingu, že má to byť všade, potom sa to zapracuje dokumentov, ale keď ide o prepojenosť s praxou, tak sa na to rýchlo zabúda. Dobre, nechcem to nejako zovšeobecňovať, ale mnohí na to zabúdajú permanente do que se passa. E a divulgação de boas práticas. Potom sú tu samozrejme aj možnosti prezentovať dobré výsledky, dobrú prax. Podľa mňa toto je veľmi dôležité. Podľa mňa komisia mala byť aktívnejšia v tejto oblasti. Mala by prísť určitým impulzom na to, aby informovala o overenej praxi. Bolo by dobré, keby to robili aj členské štáty a išli príkladom pre tých, ktorí tak nekonajú. Potom dôležitá je dvojitá stratégia. Na jednej strane je integrovaná politika rovnosti šancí. Na druhej strane nesmieme zabudnúť ani na to, že tu musíme mať špecifické opatrenie legislatívneho charakteru, opatrenia v rozpočtovej oblasti, potom sú tu sprievodné opatrenia, a potom samozrejme ostáva ešte tá implementačná fáza. Potom je dôležité prepojenie medzi implementáciou a kontrolou. Podľa mňa na tieto témy je dôležité diskutovať s členskými štátmi. A keď to spomínam, tak je tu nejako sankcionovanie členských štátov. Nie, tak to vôbec nemyslím. Bola by som mal napriek tomu rada, aby si všetci boli vedomí, ako majú zodpovednosť. Dôležité je plánovanie. Každoročne je nutné diskutovať s tými, ktorí posiel v tejto oblasti, aby, aby tak povedať skladali účty, povedali, čo vykonali. A opätovne spomeniem dobrú prax. To je podľa mňa niečo, čo by sme mali viac podporiť. Môžeme vypísať nejakú cenu, nejaké súťaže, aby sa hľadali cesty, ako je najlepšie dosiahnutie ciele. Možnosti sú rôznorodé. To sú jednoducho tie možnosti, ktoré máme v tejto oblasti a je ich veľa. Aj tu v parlamente samozrejme je nutné diskutovať s delegáciami, s výbormi. Všetci musia diskutovať aj výbory, delegácie. A takýmto spôsobom je možné lepšie zohľadiť otázky rodovej rovnosti. Parlament nesie určitú úlohu a musí silnejšie pôsobiť tejto oblasti. Musíme komunikovať s kolegami v iných výboroch, iných delegáciách, toto bol taký ten inštitucionálny čas, inštitucionálna časť tejto politiky. A teraz poďme k cieľom. Myslím si, že v tejto oblasti sa už vykonalo toho dosť veľa. Bolo tu švédske predsedníctvo, ktoré vykonalo pomerne veľa práce. Kým, 15 Eh, creio que é um importante Tu sme robili revíziu eh, platformy Peking 15+, a to bol naozaj veľmi dôležitá, eh, dôležitý príspevok, ale naozaj to potrebujeme zobrať aj využitú energiu, ktorá vznikla z tohoto procesu a potrebujeme vytvoriť tie správne indikátory, ktoré môžeme používať. Potrebujeme vytýčiť tie správne ciele a zároveň sa potrebujeme sústrediť na 12 politických oblastí, ktoré boli počerknuté a zdôraznené. Európska komisia už teraz má naozaj veľmi dobrú platformu, na ktorej môže pracovať. A rozhodne môžeme tento proces využiť tak, aby sme vytvorili väčší priestor, väčšiu podporu. Dokážeme vytvoriť aj, dokážeme zlepšiť aj tie základy, ktoré máme. Samozrejme, ak budeme hovoriť o emancipácii žien, tak to všetko je nemožné bez toho, aby ženy mali zároveň aj ekonomickú emancipáciu. To je naozaj otázka boja proti chudobe. Boj proti chudobe zahrňa zahrňa aj špecifický chudobu žien. To je naozaj špecifický aspekt tohoto boja. Mali by sme to zobrať do úvahy, mali by sme sa to špecificky sústrediť, mali by sme podporovať viacero e, rôznych prierezových politík, ktoré existujú, a to predovšetkým v oblasti boja proti chudobe a zároveň aj v rámci e, rodových politík. Dochádza k tomu, že sa príjmajú rozhodnutia, ktoré zhoršujú situáciu žien, ktoré zhoršujú ich ekonomické a sociálne e, ťažkosti a takýmto spôsobom zabraňujú tomu, aby sme dokázali realizovať naše ciele, ktoré máme v oblasti rovnosti mužov a žien. Samozrejme sú to skvelé ciele, ale myslím si, že naozaj je možné mať reálne politiky, ktoré budú viesť k tomu, že budeme mať k dispozícii viac miest, pracovných miest, predovšetkým pre ženy. A to nielen v sociálnych oblastiach. Nesmieme zabúdať na výrobný sektor, na verejné služby, ktoré musia byť naozaj kvalitné. Musíme teda riešiť problémy žien v rôznych oblastiach a zároveň musíme bojovať proti chudobe. Čo sa týka nerovnosti eh, v odmeňovaní mužov a žien, eh, tak tu mám isté návrhy, ktoré by mohli byť zohľadnené. Viem, že došlo k niektorým dobrým krokom, ale samotná komisia aj členské štáty si e, v istých politikách odporujú. Máme tu niektoré plány pre rovnosť v podnikoch, to je rozhodne dobré. Určité programy sa už ale ďalej nerozvíjajú, boli ukončené, A teda si myslím, že to rozhodne je niečo, kde by sme mali napredovať ďalej. Mali by sme sa týmto témam do väčšej hĺbky venovať. Mali by sme si naozaj uvedomiť, čo pozitívne už bolo uskutočnené a zároveň k čomu sa môžeme ešte vrátiť. Je zároveň nevyhnutné, aby sme sa s odstupom pozreli na zvyšok a adekvátne ho pripomienkovali a pozmenili. Samozrejme, vzbudzovanie povedomia a e, vykonávanie väčšieho množstva inšpekcií a kontrol jednotlivých pracovisk, to všetko je kľúčové. Vidím to vo svojej krajine, kde som pravidelne v kontakte so ženami a neustále počúvam kritiku. Kritiku, že vo firme, v ktorej pracujú, boli vyplácané akési špeciálne odmeny, špeciálne e, doplatky alebo špeciálne stimulačné e, platby, ktoré boli e, vlastne vytvorené pre zvyšných zamestnancov a nevzťahujú sa na ženy, ktoré sa starajú o dieťa, ktoré museli navštíviť lekára kvôli svojmu dieťaťu a podobne. A spôsobuje to to, že niekto má nárok na ďalších 400 eur mesačne, ku ktorým sa ženy s dieťaťom alebo s rodinou nedostanú. A neexistuje žiadna forma legislatívy, ktorá by predtým chránila, ktorá by zabraňovala, že takéto nelegálne praktiky sa budú používať a v tomto konkrétnom prípade sme nedokázali nájsť žiadnu konkrétnu legislatívu, ktorá by chránila ženy pre takouto diskrimináciou. A práve preto je naozaj nevyhnutné, aby boli prijaté také, také opatrenia v členských štátoch, kde k tomu dochádza, aby sme zastavili takéto trendy a takéto praktiky. Zároveň existujú aj ďalšie formy, ktoré nám umožňujú zmeniť túto situáciu a vytvárať permanentné zmeny. A to práve prostredníctvom tým, že budeme implementovať tie opatrenia, ktoré boli vytvorené. Dokážem súhlasiť s tými kolegami, ktoré povedali, že je naozaj kľúčové a nevyhnutné, aby sme dávali, aby sme výrazne brali do úvahy tú legislatívu, ktorú už máme a sledovali, ako sa implementuje. To je prvý krok, ktorý musíme spraviť. Neznamená to, že by sme nemali zájsť ďalej v niektorých oblastiach. Ja osobne si myslím, že by sme ďalej mali zájsť, ale mali by sme sa v prvom rade sústrediť na to, aby to, čo už máme, fungovalo a bolo adekvátne implementované. Sú to aj ďalšie témy, o ktorých sme hovorili, eh, vrátanie tej nedávnej správy, ktorá sa objavila aj v nedávnom uznesení Európskeho parlamentu. A síce jeden príklad za všetky, bolo to, bolo to uznesenie, ktoré sme schválovali tento rok ohľadom prevencie proti obchodu s ľudskými bytostiami a zároveň e, proti diskriminácii žien. E, Takisto to bola veľmi nedávna alebo čerstvá správa k tejto téme. Myslím si, že to, to sú tie hlavné body rovnako tu bolo aj uznesenie, ktoré sme prijali ku konferencii OSN. To všetko sú naozaj veľmi dôležité, ktoré by sme mali predložiť komisii. Ako akýsi príspevok k, tom, k tej novej stratégii rovnosti. Mal by to byť výsledok tejto debaty, ktorá tu práve prebieha. To je všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem pekne. No a samozrejme, ešte som k dispozícii pre akékoľvek návrhy alebo podnety, ktoré môžete mať. Chcela by som, aby e, toto bola práca, ktorú budeme vykonávať spoločne. A preto som pripravená prijať pozmeňujúce návrhy, ktoré kolegovia predniesli v mene svojich skupín. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Figorejdo, za to, že ste to takto detailne popísali, túto veľmi dôležitú správu. Teraz otváram diskusiu a prvá vystúpi pani Gurmaj, nech sa páči. Tak, thank you very much, uh, dear uh, chair. Ďakujem veľmi pekne. Najskôr by som chcela poďakovať za veľmi profesionálnu prácu spravodajkyni a som veľmi rada, že sa uskutočnilo verejné vypočutie na túto tému, kde sme mohli o tom hovoriť s expertami, predstaviteľmi občianskej spoločnosti a myslím, že tým sme dostali šancu silnejšie a lepšie správy s perspektívy občianskej spoločnosti. V tomto návrhu sa hovorí o dvoch veciach, ktoré by som chcela dvakrát zúrazniť. Poprvé, v bode 6 hovoríme o vyhodnotení sociálnych dopadov. Myslím, že netreba mať strach pred výrazom gender mainstreaming. Mali by sme to použiť tak, aby všetci vedeli, o čom hovoríme, aby to bolo jasné a jednoduché. Po druhé, myslím si, že my sme mali viac zdôrazniť eh, stav súčasných štatistických indikátorov tieto sú dôležité na to, aby e, rodová rovnosť bola efektívnou politikou. No a efektívna politika prebieha celým cyklom e, rozhodovania, vytváraním metód, stanovením cieľom, pridelovaním zdrojov, realizáciou programov a samozrejme vyhodnocovaním dopadov. No a to je ten klasický politický cyklus, ktorý však bez príslušných údajov nie je možný. Návrh textu by mal byť eh, trochu silnejší v otázke záväznej legislatúry a zdrojov. Myslím, že treba, aby to bolo čoraz záväznejšie. No a v tomto prípade treba pridelovať európske zdroje. My musíme eh, radu a komisiu vyzvať, aby regulovali určité problémy eh, v, rámci záväzných dokumentov, ako v prípade násilia proti ženám. Potrebujeme smernicu, No a dovolte mi upriamiť pozornosť na niektoré body, ktoré tam chýbajú, ktoré sú dôležité alebo sú schované medzi riadkami. Stratégia rodovej rovnosti musí pristupovať pri problému krízy. Musíme vnímať súčasnú situáciu v zamestnanosti žien a účinok rozpočtových štruktúr na ženy. Hovorili sme o tom, pred chvíľou. No a rovnako musíme plánovať stratégiu odchodu alebo hlavne východiska z krízy a dopadov na ženy. No a treba viac hovoriť o stratégii 2020 a rodovej, rodového rozmeru tejto stratégie, ktorý je mm, oveľa menší a slabší. Povedal som Barozovi, že potrebujeme gender mainstreaming stratégiu pre 2020. Ne, ne, nemôžeme sa uspokojiť s ničím slabším ako v minulosti. Musíme sa použiť v Lisabonskej stratégii, že nemôžeme mať 170 cieľov, potrebujeme menej cieľov, ktoré však musia byť konkrétnejšie. No a myslím, že to treba koordinovať s obsahom novej cestovnej mapy a rovnako som presvedčená o tom, v roku 2001 a 2004 sme mali cestovnú mapu, ďalej 5 rôznych strategických bodov, 2006 a 2010 6 bodov, pretože sme v rozvojových na krajinách, no a ja som presvedčená o tom, že komisia by mala sa tomu lepšie venovať a re, lepšie nás rešpektovať, pretože my sme voleným orgánom a preto stratégia rodovej rovnosti musí mať spoluprácu so ženskou lobby a ostatnými mimovládkami. Pretože ak sme hlasmi európskych občanov, a hlavne európskych žien, tak potrebujeme jasnú, silnú stratégiu. A súhlasím s pani Luling, že tento dokument, ktorý bol pripravený v New Yorku, sme nejako nemohli ovplyvniť. No a preto žiadam, všetky moje kolegyne a kolegov, aby sme zaistili, aby nás komisárka Redingová lepšie počúvala. Potrebujeme spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz pani Cornelisen. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja by som najskôr chcela poďakovať pani Figueiredo za vypracovanie tejto správy. Je skutočne dôležité, aby sme vypracovali zoznam úloh v rámci prvého, prvého roka a potom ich zmenili na skutočnosť. To už sa podarilo trochu v správe Tarabela, ktorý sme, ktorú sme zvolili alebo schválili v januári na plenárnom zasadnutí a to prislúbuje progresívnu väčšinu s ktorou budeme môcť pracovať. Takže ja dúfam, že táto cestovná mapa získa rovnaký počet hlasov alebo rovnakú väčšinu hlasov. Komisia e, predložila vlastný zoznam úloh, tú chartu, tak ako to povedala pani e, Redingová. Ona ju nebude meniť, e, to sú tie záväzky. Už, no, dobre, toto bude naša cestovná mapa, náš vstup a a ja dúfam, že ona aj komisia sa tým budú zaoberať a pracovať na tom. No a k tomu, čo povedala Fanny Figueiredo, ona bola obmedzená počtom slov. No a teraz spoločne môžeme niečo dodať a zlepšiť správu, ktorá vznikla. No a ja som že sa tam hovorí o mzdových rozdieloch, ale sú ešte ďalšie rozdiely. Aha, v rozdieli v starostlivosti. Zatiaľ, čo muži dostávajú viac peňazí, tak ženy majú viac starosti a musia sa starať o deti, o rodinu. Už je rovnako treba znížiť znížiť túto medzeru. Je pred nami množstvo, množstvo úloh. A rovnako treba prispieť k harmonizácii profesionálneho a rodinného života. Ďalej chýbajú tu tri skupiny. Hm, poprvé imigrantky a príslušničky etnických menšín. Oni sa stretávajú s dvojitou diskrimináciou, sú citlivejšie na násilie, ak nemajú právny štatút, nejaký vlastný. No a preto myslím, že je dôležité ďalej e, lesbičky a transsexuáli. Uvidíte tieto skupiny sa stretávajú s diskrimináciou. Kategorizujú sa ako skupina ľudí LGBT, ale diskriminácia transsexuálov je rodová diskriminácia a rovnako spadá do rozsahu zákonov o diskriminácii eh, z hľadiska pohľavia. Ja som ešte eh, nepočula, že by tu niekto hovoril o transexuáloch eh, počas toho prvého roku a myslím, že je na čase. So, yeah, I'm, I'm uh, looking very much forward uh, to working... Takže teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami, s pani Figueiredo. Dúfam, že to bude trošku ostrejšie a doplní tam niektoré veci, ktoré sú skutočne dôležité. A myslím, že my tým vypracujeme svoj vlastný zoznam úloh a dúfam, že sa nám podarí aj splniť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Cornelisen. A slovo má pani Lulin. nech sa páči. Madame la Présidente, moi, je crois que la Commission des droits de la femme doit un peu voir euh, quel... Ďakujem pekne. Ja si myslím, že dôležité je si pozrieť, čo vlastne komisia plánuje v tejto oblasti. Mali sme správu Tarabela, Máme tu aj návrh správy, ktorá sa týka hospodárskej krízy. Potom tu máme to, čo vypracovala pani Figueiredo. A máme tu aj tú cestovnú mapu. A čo sa týka týchto správ, zdá sa mi, že stále opakujeme tú istú vec. To znamená, že trošku sa podľa mňa zosmiešňujeme tým, že stále opakujeme to isté. V tomto návrhu správy je odsek, ktorý je skutočnou kópiou toho, o čom sme hovorili v súvislosti s inými správami. Je tu správa pána Romeva, ktorá je tiež podobná v niektorých aspektoch. Podľa mňa dôležité je sa zamyslieť nad tým, čo, čo chceme spraviť s touto prácou. Čo s tým všetko, všetko spravíme? Jednoducho neakceptovateľné to, aby sme neustále opakovali tie isté veci. No ale skutočne, keď stále opakujeme to isté, cítim sa ako v čase mladosti, lebo aj v minulosti som hovorila to isté a teraz hovoríme to isté. Ale teraz už vážne. Musíme si premyslieť, čo chceme dosiahnuť a nestačí stále opakovať eh, tie isté veci, tie generalizované výpovede. Ja si myslím, že konec koncov tá práca nie je zlá, ale mnohé veci sa prekrývajú a je to už tretia správa, ktorú schvalujeme a kde hovoríme to isté, ako sme hovorili aj v minulosti. Podľa mňa by bolo lepšie, keď sme spravili niečo špecifické. Nemyslím si, že keď chceme, aby naša práca bola braná vážne, sme postupovali takýmto spôsobom. Ďakujem pekne, pani Luling, za vyjadrenie vášho názoru. Podľa mňa budeme mať ešte príležitosť na diskusiu v súvislosti s tým, že niektoré veci sa opakujú. Podľa mňa niekedy niektoré veci musíme opakovať. Niekedy je dôležité prijímať pozitívne rozhodnutia. Dôležité, aby sme pokračovali v našej diskusii. A konec koncov táto správa obsahuje aj konkrétne návrhy, ktoré sa týkajú prípadného úspechu, ktorý chceme dosiahnuť. Čo sa týka harmonogramu, musíme samozrejme aj si o tom niečo povedať, ale chcem sa spýtať komisie, či chce vystúpiť. Je tu niekto za komisiu? Keďže nie, tak dám slovo opätovne pani Figurejdo, a poprosím ju o to, aby zhrnula diskusiu. Nech sa páči, pani Figueredo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne aj všetkým kolegom, ktorí vystúpili a ktorí zároveň predniesli veľmi zaujímavé a hodnotné komentáre. Chcela som len spomenúť dve dve také krátke zhrnutia, alebo možno také dve konštatovania k tým návrhom, ktoré, ktoré zazneli. Samozrejme, je pomerne jasné a zrejme, že nadalej sa objavujú problémy, nadalej treba poukazovať na problémy v Európe, ktoré tu existovali počas posledných 20 alebo 30 rokov a stále sa nám nepodarilo ich vyriešiť. Samozrejme, keď predložíme riešenie a nič ďalšie sa nespraví alebo nič nepodnikneme, tak musíme hľadať ďalšie riešenia. Potrebujeme neustále predkladať nové návrhy. Nemôžeme sa jednoducho len E, prekrmiť alebo povedať si, že už sme toho predložili priveľa a, a nechať to tak. Musíme dovtedy klopať na dvere, kým sa niečo nestane. Dovtedy to musíme skúšať, kým sa niečo nepodarí. A tieto témy treba otvárať vždy znova a znova, vždy po ďalšom čase. Ale ako sme už spomenuli, keď si jednoho, jednoho dňa povieme, že o tom už nechceme ďalej hovoriť, tak sa to naozaj nezmení. A preto chcem naďalej tieto témy otvárať a moji kolegovia za mnou zda budú súhlasiť v tom, že Mali by sme byť veľmi pevní, mali by sme naozaj veľmi pevne obhajovať práva žien, až kým nebudú e, pretavené do praktického života, či už to bude trvať 20, 30 alebo 40 rokov, tak neustále musíme naďalej pripomínať